ľudských práv do budúcnosti ešte narastie. Takže očakávame vyhodnotenie Európskej komisie e, uplynulých volieb v EÚ. Takže tým sme vyčerpali e, segment jednominútových prejavov a prejdeme do ďalšieho botu našeho programu a je to e, správa pána e, Trianta Filidesa a ide o novú stratégiu pre spotrebiteľskú politiku. Máte tri minúty. Ďakujem pekne. Ako kolegovia vedia, komisia ohlásila, že okrem štandardného generálneho riaditeľstva pre ochranu spotrebiteľov sa komisia chce zamerať na práva spotrebiteľovi e, špecificky v máji a v júni 2012. Preto parlament koncipoval správu z vlastnej iniciatívy. Návrh správy bol koncipovaný e, pani Svensson z mojej politickej skupiny, ale musela opustiť Európsky parlament zo zdravotných dôvodov a ja som mu ju musel nahradiť. Chcem sa poďakovať e, Eve Brit za to úsilie, ktoré už vynaložila pri začiatkoch tejto správy a prajem jej skoré uzdravenie. Ja nadvezujem na jej prácu a tak ako ona a ja sa domnievam, že existujú určité nedostatky v existujúcom systéme, Eh, ochrany spotrebiteľa a tie musíme riešiť, ak chceme eh, posilniť spotrebiteľov v Európe. Musíme sa popasovať s problémami európskych spotrebiteľov, musíme e, minimalizovať e, nerovnaké postavenie spotrebiteľov, musíme e, lepšie presadzovať ich práva. Mám na mysli predovšetkým práva prostredníctvom elektronických foriem obchodovania a musíme dbať o to, aby produkty, ktoré sú im ponúkané, boli vysokej kvality a bezpečné a zároveň e, e, musíme dbať o to, aby Európa bola sociálnejšia, aby ľahšie sa občania dostávali k službám sociálneho blahobytu. Musíme e, znižovať hrozby, ktorým sú vystavené zostavovaní spotrebitelia. To sú napríklad hormóny v mese alebo transmastné kyseliny a, a, a ďalšie problematické aspekty. Viac ako 100 pozmeňujúcich návrhov bolo predložených na túto tému a ja, ja som sa skutočne snažil zohľadniť tieto pozmeňujúce návrhy bez toho, aby som ohrazil tú hlavnú kostru. E, spolu s tieňovými spravodajcami som koncipoval 16 kompromisných pozmeňujúcich návrhov. Konečná podoba správy prešla e, našim výborom, a to 17. oktobra. A e, desiati sa zdržali, 23 traja boli za, nik proti. E, niektorí v tomto parlamente nebudú spokojní s týmto výsledkom, preto je veľmi dôležité si uvedomiť, že ak hovoríme o politike ochrany spotrebiteľov, treba mať na zreteli, že sme trošku opomenuli práve ten sociálny parameter a ja sa chcem mu venovať. Takisto sa uvažovalo o zákaze reklamy e, zameranej na deti mladšie ako 12 rokov. Po diskusii so zástupcami všetkých politických skupín sme otvorili ďalšie kolo diskusí E, ktoré e, poviedlo k tomu, že snáď všetci dokážeme podporiť kompromisný text, o ktorom sa bude hlasovať zajtra. Tento kompromisný text hovorí o tých problémoch, na ktorý narážajú európsky spotrebitelia, predovšetkým v tom kontexte európskej krízy. Ťažisková bola, ťažisková bola bezpečnosť e, tovarov. Chceme znížiť emisie CO2 a pritom zabezpečiť dostatočnú úroveň ochrany spotrebiteľa a ale zároveň aj environmentálnu ochranu. Venovali sme sa aj ochrane detských spotrebiteľov a snažili sme sa e, venovať aj tej otázke objemu odpadu z Chcem sa poďakovať všetkým spolupracovníkom za úsilie, ktoré vynaložili a e, za tú podobu správy, ku ktorej sme sa dopracovali. Myslím si, že tá správa e, predstavuje konsenzuálne a verím, že také bude aj hlasovanie zajtra. Ďakujem, pán Trianta Filides. To bol bol spravodajca a teraz pán Mesaroš sa hlási. Kur, <clears throat> helyesen teszi a jelentés a fogyasztót az európai belső piac... Ďakujem, je to úplne oprávnené, keď spotrebiteľ je v centre pozornosti, je isté, že zabezpečiť pohyb tovaru, služieb a osôb je zásadné. Vidíme určité zmeny. Európa Eh, vždy hovorila o týchto témach. Musíme podporovať snahu komisie preto, aby sme dosiahli reálnu zmenu od roku 2012 na ochranu spotrebiteľov a to musí platiť cezhranične. Musíme posilňovať informačné systémy, musíme dávať viacej informácie a zabezpečiť prostriedky pre rôzne vyšetrovanie a kampane na ochranu spotrebiteľov <clears throat> je možné ľahko identifikovať porušenia, ak máme na to nástroje. Chcel by som spomenúť napríklad testy produktov. Bolo to minulú jar. Časť výrobcov nepovažuje svojich spotrebiteľov za dôležitých a s pomocou komisie dúfam, že sa nám to podarí napraviť. Pani Nevedelová. Ďakujem pekne

chcem poďakovať e, Jochasovi Tranfilidosovi za mm, pokračovanie v tejto práci. E, myslím, že e, je to nešťastie, že takáto ambiciozná široká správa musia byť obmedzená do tohto pomerne krátkeho času a nemáme k tomu plnohodnotnú rozpravu. Napriek tomu však si myslím, že toto je ozajstná výzva komisárovi Dalimu, ktorého tu vrelo vítam, aby bol ambiciozný v jeho spotrebiteľskej stratégii a práci, ktorú na tom robí teraz. Tuto Túto správu objednal koordinátor eh, výboru, aby mm, to mm, aby sme čerpal v tomto procese. A e, musíme jasne pozrieť na túto správu, že máme teraz zatiaľ rozrobené stanovisko. Máme problémy e, v rediteľstve pána Barnera a m, mm, pána Tajanyho a pani Redingovej a tiež máme problémy s e, na m, strane ekonomických a menových vecí a výtom od nich stanovisko a myslím, že máte veľkú výzvu, komisár Dali, a dúfam, že budete to dôsledne mm, skúmať a prídete so širokou politikou, ktorá bude plniť taký ramec, ktorý potrebujeme pre mm, mocných a dobre informovaných spotrebiteľov, ktorí sú e, ambiciozní a to je nutné, aby spoločný trh pokračoval. Figueredo. Ďakujem, pani Figueredo. Obrigada, senhor presidente Ďakujem, pán predseda. A ja by som chcela zamblaho prijať pani Eva Bitsenson a nášmu kolegovi, spravodajcovi, za ich prácu, ktorú odvedli v tejto oblasti, teda v oblasti práv spotrebiteľa. Je jasné, že v tejto oblasti je dôležité sa zamerať na poťaže spotrebiteľov, osobitne na vrstvy obyvateľov, ktoré sú viac zraniteľné hlavne teraz v situácii hlbokej ekonomickej a sociálnej kríze, ktorej celíme v, čelíme v Rade členských štátov. Okrem informačnej kampane a kontroly mm, a testovania produktov je dôležité, aby sme zabezpečili, že všetci obyvateľia, hlavne pracujúci, mladí ľudia dôchodcovia, ženy a deti mali dostatočné príjmy, aby pre nich boli dostupné základné tovary a služby a tým myslím hlavne potraviny, ale aj zdravotnícke služby, energiu, dopravu, služby, dôstojné ubytovanie, ktoré by umožnilo žiť dôstojný život. Madame Basescu is our next speak. Ďalej pani Basescu. Ďakujem pani predsednička. Chcem tiež privítať iniciatívu um, komisie um, v iniciatíve ochrany spotrebiteľov je potrebné mať uh, dôsledný rámec, právny rámec, aby sme zabezpečili ochranu spotrebiteľov. Tiež musíme bojať proti zavadzajúcej reklame. Chcem uh, povedať, že Rumunský výbor pre národnú ochranu spotrebiteľa začal s novou legislatívou v tejto oblasti, aby sa lepšie chránili práva spotrebiteľov. Tiež e, musíme podporovať e, informačné kampane. Napríklad v Rumunsku je ročná národná súťaž pre ochranu spotrebiteľov, ktorú organizuje národný orgán a ministerstvo školstva táto súťaž teraz je v 9. roku a je to súťaž pre žiakov a študentov vo veku 6 až 18 rokov. Teraz pán Repois. Eh, arvoisa puheenjohtaja, eh, SDn varjoesitte. Pidän raporttia suhteellisen hyvänä. Kuitenkin minua Tieňový spravodajca SD a ja sme spokojní s touto správou, no ale v každom prípade Európsky parlament sa snaží pomáhať spotrebiteľom, ktorí sú tým e, najslabšími v Európskej únii. E, robíme to, ale zároveň sa snažíme o rast. E, zatiaľ, čo ochrana občanov a spotrebiteľov je v centre európskeho modelu. Musíme ich chrániť, musíme chrániť deti a starších ľudí. Musíme si uvedomiť, že tu ideme zakázať reklamu, ktorá je e, chybná a ktorá deťom neprospieva. Ide o oblečenie, elektroniku. Vidíte, ako vyzerá reklama pre deti bez toho, že by na to rodiny mali prostriedky, niečo takéto si zaobstarať. Európa už e, sa buduje tam, e, u detí, v školách, teda musíme mať solidárnejšiu Európu. Ďakujem. Posledný rečník pani eh, Legru. Merci, Ďakujem pekne, pán predseda. Správa pre novú spotrebiteľskú politiku, o ktorej budeme hlasovať zajtra, robí, eh, vytvára presné etapy, ktoré by sme chceli schváliť v Európskej komisie, keď navrhne uh, nový spotrebiteľský program alebo spotrebiteľskú politiku e, na začiatku budúceho e, roka. Lepšie informovať spotrebiteľov, zabezpečiť bezpečnosť pro- produktov, rýchle vytvorenie európskych zákonov preto, aby všetci aktéry poznali svoje práva a povinnosti. Toto by mali byť priority pre e, národné aj európske zákonodárske orgány, ale aj pre podniky, profesné organizácie, a spotrebiteľské združenia. Hlavne si myslím, že v tejto etape by bolo vhodné začať so skutočnými hlbokými úvahami, aby sa vytvorila rovnováha medzi počtom informácií, ich intenzitou, ktoré reálne spotrebiteľ potrebuje, využitím informácií pri nákupoch a administratívnym a finančným bremenom ktoré zverejnenie týchto informácií vyvolá u našich podnikov. Čiže zodpovednosť je kľúčové slovo. Zodpovednosť podnikateľov, podnikov, poskytovateľov služieb, ale tiež spotrebiteľov. Ďakujem. Teraz dám slovo komisárovi Dalimu. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení poslanci, prepačte, dnes nemám Hlasovkom v poriadku. Chcem e, poďakovať parlamentu, výboru IMKO a spravodajcovi pánovi Trianta Filidisovi a predošlej spravodajkyni pani Eve Brit Svensson, pokiaľ ide o správu o spotrebiteľskej politike. Uvedomím si, že táto správa e, e, sa vytvára. Je to séria kompromisom. Možno, že nerieši, alebo v plnej miere nerieši všetky otázky, ktoré sú pre niektorých z vás podstatné Musím ale povedať, že výsledok vašej práce je výborným vstupom do práce Komisie o spotrebiteľskej politike. Obsahujú veľmi obsažné prvky na podporu záujmov európskych občanov a spotrebiteľov. Zvlášť veľmi vítam komplexný prístup ku spotrebiteľskej politike, e, ktorá e, je zosobnená v tejto správe. Moderná spotrebiteľská politika nemôže byť len o legislatíve Musí to byť e, také viacrozmerné a v, táto správa správne zdôrazňuje bezpečnosť spotrebiteľov pri produktoch aj pri potravinách. Zdôrazňuje dôležitosť e, vytvárania nástrojov pre spotrebiteľov, musí tu byť vzdelávanie, informácie a zdôrazňuje potrebu toho, aby táto spotrebiteľská politika podporovala rast a vytvorenie jednotného digitálneho trhu. Ide o revíziu skutočnej e, legislatívy, ktorá by mala ukončiť neferovné postupy a zavadajúcu reklamu a napraviť e, alternatívne vyrovnávanie sporov. E, to by mali byť priority. Zdôrazňuje potrebu efektívne implementovať a dodržiavať existujúcu legislatívu, zdôrazňuje niektoré kľúčové témy, ako napríklad udržateľnú spotrebu zraniteľní spotrebitelia, prístupnosť a tak ďalej. Pokiaľ ide o sektoriálny prístup, tak tu sa zdôrazňuje finančné služby, energia a digitálna sféra. Spolu s predošlou správou parlamentu táto správa rieši spotrebiteľské otázky ako napríklad sivé oblasti, ako aj zraniteľných spotrebiteľov táto správa ponúka komisie skutočne cenný zdroj inšpirácie pre jej prácu na budúcej spotrebiteľskej politike. Dovolte mi povedať niekoľko slov k úmyslom komisie v tejto oblasti. Podpredsednička Redingová a ja chceme predložiť spotrebiteľskú agendu uh, v prvej polovici budúceho roka. Táto politika bude koherentnou strategickou víziou spotrebiteľskej politiky v nasledujúcich rokoch spolu s takými hlavnými milníkmi medzi rokmi 2012 až do konca mandátu súčasnej komisie. Máme ambiciózny text, ktorý sa sústreďuje na konkrétne otázky. Spotrebiteľ je v centre, niečo, čo zdôrazňujete v vašej správe. Kľúčové princípy budú vytvorenie nástrojov pre spotrebiteľov v čo najširšom slova zmysle pretože tu ide o to, ako sa spotrebiteľ aktívne môže zúčastňovať na trhu a ako ho môže podrediť svojim potrebám. Spotrebiteľské otázky sú v portfóliu pani Redingovej a v mojom, ale sú tu tiež opatrenia, ktoré spadajú do portfólií ostatných komisárov, napríklad finančné služby, energia, doprava, digitálna sféra. Toto je kľúčové vo vašej správe, hlavne potreba koherentného holistického prístupu k spotrebiteľskej politike. Spotrebiteľská politika musí brať do úvahy aj nové výzvy budúcej spotrebiteľskej politike, potrebu prejsť k udržateľnému spotrebiteľskému správaniu, riešiť špecifické potreby starnúceho obyvateľstva, digitalizáciu, vrátanie elektronického obchodu a témy sociálneho začlenenia a zraniteľných spotrebiteľov. Je to plne v súlade s vašou správou. Európska spotrebiteľská politika má tiež za ambíciu budovať na dosiahnutom pokroku a realizovať e, e, európske ciele, posilňovať e, úlohu sudcov a právnikov, ktorú môžu zohrávať aj cezhranične. Spotrebiteľský program musí byť založený na partnerstve, aby sme spojili naše zdroje a aby sme robili, dosiahli viac s menej zdrojmi, aby sme zaangažovali všetkých aktérov, vrátanie partnerstiev medzi členskými krajinami, presadzovanie informácií, sprostredkovateľia, spotrebiteľské organizácie, médiá, podniky, informovanie spotrebiteľov a Bezpečnosť produktov. Už máme príspevky z poradenskej siete, ktorú riadime, kde sú spotrebiteľské orgány a národné orgány. A chceme mať vypočutie na začiatku roku 2012, e, možno s pomocou výboru IMCO. Chceli by sme mať diskusie, e, ktoré budú pokračovať s týmito organizáciami. Prvý krok je že sa pripraví správa o integrácii spotrebiteľských záujmov do všetkých aspektov spotrebiteľskej politike. To by malo byť pripravené na začiatku roku 2012 a chcel by som ešte dodať, že komisia minulý týždeň prijala návrh na rok 2014 až 2020, pokiaľ ide o spotrebiteľský program, finančný rámec, ktorý zdôrazní spotrebiteľský program na rok 2014 a ďalej. Teraz sa o tom diskusuje medzi rozpočtovými orgánmi Návrh, navrhovaný e, program má štyri oblasti, je tu celé spektrum spotrebiteľskej politike a zvlášť sa teším, e, že špecifické ciele sú veľmi v súlade s odporúčaniami vo vašej správe. Spotrebiteľská bezpečnosť e, v produktoch, službách a potravinách, právo na nástroje vzdelávania, musia byť správne pochopenie, konsolidácia spotrebiteľských práv a náprava a v neposlednom rade e, dodržiavanie spotrebiteľských e, práv. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár Dali. Kolegovia, diskusia o spotrebiteľskej politike sa tým pádom skončila. Hlasovať sa bude zajtra o 12.00. Náš ďalší bod dnešného programu sú online hazard